Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, pristúpime k hlasovaniu. Najskôr ide o európsku stratégiu pre región Jadranského a Jónskeho mora. Ehm, všetky ostrovy okolo Chcela by pani spravodajky niečo ešte dodať? Áno, pani Švica, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja myslím, že sme odvedli veľmi dobrú prácu. Je to dôležitá správa. Je to región, No a týka sa to aj štyroch nečlenských krátov, štátov. No a je dôležité, aby tieto štyri nečlenské krajiny, ktoré sú možno v budúcnosti budú kandidátskymi krajinami, by mali byť v tomto regióne silnejšie zapojené. Ja som okrem toho ešte spravodajkyňa na výbore Envy a výbore Envy. No a toto je dôležitý príspevok a ďakujem všetkým kolegyňam a kolegom, ktorí sa podielali na tejto správe. Ďakujem pekne, začneme s hlasovaním. Pozrieme si návrh 1 za, proti, zdržali sa zamietnutí 2 za, proti, zdržali sa zamietnutí 3 za, proti, zdržali sa prijatí 4 za, proti, kontrole. Die Abstimmung Hlasovanie je ukončené. 30 31 bolo to jasnou väčšinou zamietnuté. Päť za, proti, zdrhali sa prijatí 6 za, proti, zdrhali sa zamietnutí 7 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí. 15 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmňujúci návrh 28 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 3 za, proti zdržali sa prijatý kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí, 44 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 45 za, proti, zdržali sa prijatí, 47 za, proti, zdržali sa zamietnutí, a teraz prejdeme k elektronickému záverečnému hlasovaniu. Hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené. A pomere hlasov 59 za, 9 proti, 1 sa zdržal, bolo to prijaté. Takže gratulujeme pani spravodajkyňa a gratulujeme aj za to, že ste nám uľahčili eh, život kompromisnými návrhmi. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz prejdeme k bodu 5. Súčasná politická situácia v Afganistane. Pani spravodajkyňa, chceli by ste niečo dodať ešte? Ja som... Ja už nemám čo dodať k diskusiám, ale ak by tieňoví spravodajcov a spravodajkyni chceli niečo dodať, tak mm, si ich rada vypočujem. Chcel by niekto ešte nám niečo oznámiť Pán Austrevičius, ďakujem pekne predseda, kolegyne, kolegovia. Skutočne to bol veľmi dlhý a náročný proces, treba to priznať. Mnohé návrhy nenašli náš záujem a nesplnili naše pozície. Je tu mnoho hlasovaní, mnohé z nich sú rozhodujúce, takže ja by som chcel navrhnúť jedno hlasovanie na mesto mnohých. E, menovité mi nám uľahčilo situáciu pán Preda. Podporujeme žiadosť nášho kolegu Ostrovičiusa. I already said we support. Ja už som aj povedal, že podporujeme žiadosť kolegu Austrovičiu sa. Das rechtlich geht das, dass wir ein Blockvote und alle... Je to, že máme blockvote o všetkých pozmeňujúcich návrhoch. Pani Lusing, k tomu by som proti tomu by som chcela rozhodne namietať a myslím, že to je skutočne nedemokratický prístup. Mali by sme hlasovať o jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch. Takže to návrhy blokvot, kto je za, kto je za hlasovanie a blok, kto je proti, kto sa zdržal? Takže to je väčšina. Kto je za pozmeňujúce návrhy, ktoré boli, ktoré boli predložené ku správe, hlasujte prosím, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal? A tým sú tie pozmeňujúce návrhy zamietnuté. A prejdeme k záverečnému hlasovaniu o tejto správe. Elektronické hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A správa 2 hlasy za 43, proti 17 sa zdržala a bolo to zamietnuté. Das war's, ne? Hm? A tým sa dostávame k rozpočtu na únie na rozpočtový rok 2016 a slovo dostáva náš pravdajca pán Preda, nech sa páči. Mr. Preda. Yes. Pán Preda, máte slovo. No. General Budget of the European Union for the Financial Year 2016. Hovoríme o návrhu rozpočtu. Ďakujem, pán predseda. Ja som si myslel, že sme ešte pri predchádzajúcom bode, ale áno, ľudia robia hluk, ale už sme pri ďalšom bode, finančnom bode. Ďakujem, pán predseba. Ja som myslel, že sme ešte stále pri Afganistane. Všeobecný rozpočet EÚ veľmi stručne. Zdá sa mi, že naša perspektíva o prioritách je zachytená v stanovisku, ktoré ste včera dostali a s radosťou si vypočujem vaše názory a pripomienky, ktoré budete považovať za dôležité. Poprvé navrhujem Opakujem. Včera ste dostali návrh stanoviska. Poprvé navrhujem, aby sme týmto stanoviskom preukázali, že potvrdzujeme návrh rozpočty a že sme proti škrtom navrhovaným radou v zahraničnej politiky. Navrhneme pozmeňovacie návrhy, aby e, boli uchované pôvodné návrhy komisie. A veľmi jasne chceme vyjadriť, aké sú priority nášho výboru. Urobil som to v texte stanoviska a urobím to aj rozpočtovými pozmeňovacími návrhmi. A keď hovorím o prioritách, tak to sú otázky, ktoré majú širokú podporu vo výbore politika susedstva s krajinami e, východu a juhu Európy zažívajú obrovské výzvy, potrebujú viac ako kedykoľvek predtým našu podporu, a to nielen verbálnu. Po druhé, naša politika podpory ľudských práv a demokracie pretože ide o hodnoty, ktoré sú uprostred európskej demokracie a integrácie. A po tretie, naše záväzky z oči voči kandidátskym krajinám. Proces e, prístupu je veľmi náročný a vyžaduje našu podporu a potom e, situácia na Blízkom východe, e, situácia v Palestíne vzhľadom na súčasný kontext potrebujú našu maximálnu podporu tiež. To sú naše priority, ktoré navrhujem okrem pozmeňovacích návrhov na obnovenie tých čísel a návrhov, tak ako ich navrhla komisia. Deadline na pozmeňovacie návrhy je 23. júla o 18. hodine. Ďakujem za pozornosť. Thank you, Mr. President. Ďakujem pekne. Ja by som poďakoval spravodajcovi, hovorí pán Pitula že bral do úvahy všetky pripomienky, ktoré predložila naša politická skupina počas rokovaní. Treba brať do úvahy naozaj veľmi citlivú situáciu našich krajín, krajín v susedstve a tiež brať do úvahy tie naplánované prioritné aktivity. Situácia v Stredomorí, tu zdôrazňujem potrebu navýšiť naše položky viazaných prostriedkov v rámci politiky susedstva, aby sme podporili hlavne Syriu, Líbiu a Ukrajinu. A ešte by sme zdôraznili, že stále navýšená podpora mierového procesu palestinskej samozprávy, a on takto je veľmi potrebná a naša politická skupina SND by vyjadrila obavy k tomu poslednému odstavcu stanoviska. Je to číslo 5 kde sa hovorí, kde sa žiada o rozpočtovú položku pre zástupcov EÚ, aby sa presunula z rozpočtu pre CSFEP na inú položku a aby sa zabezpečila integrácia ESVČ. Podľa nás je zásadné, aby sa rozpočtová položka pre zvláštnych vyslancov európskej politiky v rámci rozpočtu pre CFDP uchovala a aby to nešlo pre, e, e, e z tej položky pre ESVČ. To treba ešte prepracovať. Navyše vysoká predstaviteľka pani Mogherini žiada o štúdiu realizovateľnosti, ale nemáme k dispozícii výsledky a preto by bolo lepšie postupovať e, e, za stálej rozpočtovej štruktúry. Ja, ich bedanke mich bei Herrn Preda für den Bericht. Wir können Ihnen die volle... Ďakujem. Poďakovala by som pánovi Predovi za správu. Môžeme s tým súhlasiť. Predložíme pozmeňovacie návrhy k navýšeniu rozpočtových položiek. Tie budú dve. V tej politike susedstva tam sme skeptickejší. Ide aj o dohody o voľnom obchode o, o zlepšenie investičnej klímy pre firmy a sociálne e, zabezpečenia, tiež univerzálnu starostlivosť. Yeah, thank you very much. I guess it's yeah, quite obvious. Ďalší rečník. je jasné, k čomu dochádza v našom najbližšom susedstve a to by malo byť prioritou aj pre rozpočet do budúcich rokov. A za ALDE jasne podporujeme tento prístup a udelovanie zdrojov, ktoré majú podporiť pozitívny vývoj v našom najbližšom susedstve. Toto by malo byť zaručené a tiež otázka ochrany ľudských práv ako takých Tomu by sme mali venovať našu veľkú pozornosť. Ďakujem. Pán Preda. Ďakujem všetkým kolegom. Ako som už na úvod povedal, deadline na pozmeňovacie návrhy je 23. júl. Dnes sa stretneme s pánom Fernandéšom, aby sme diskutovali o jednotlivých otázkach a položkách Stretneme sa potom po letnej dovolenke. Myslím, že hlasovanie je naprogramované na 21. augusta. Je to tak, pán predseda? Je to tak? Tak to bude? Tak, tak to budeme postupovať. Prešli sme to veľmi rýchlo, Delegácia z Ukrajiny príde až o 11. Takže si môžeme prebrať bod Irán. A počkáme ešte na potvrdenie od pani Mogherini. To urobíme asi po bede. Alebo by sme to mali urobiť teraz, alebo si urobíme prestavku na kávu. Takže si urobíme prestávku. A bol by som rád, keby ste zabezpečili väčšiu časť, pretože by bolo trapné, keď príde delegácia z Ukrajiny. hlasovanie, na hlasovaní bolo 60 ľudia, teraz sú všetci preč. Mám pocit, že ten týždeň po plenárke v júli by sme už asi nemali programovať takéto schôdze, lebo je to trochu nepríjemné. Ja som na AFKO predložiť správu a ja som bol jediný za našu politickú skupinu na zasadnutí a myslím, že takáto situácia sa opakuje aj na iných schodzách a výboroch. Tak možno by bolo lepšie, keby ten výborový e, posl- týždeň posledný bol pred plenárnym júlovým zasadnutím, nie po to. Toto sa dosť ťažko vysvetľuje manželkám, že ešte raz musím cestovať do Bruselu. Taký je život. Ďakujem. A o 11. budeme pokračovať.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

čítanie. teda pod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

Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Platz zu nehmen. Die Frau Kolleginnen Kolegyne a kolegovia, poprosím vás, aby ste si sadli. Mali by sme začať. Ďakujem, že ste po prestávke tu znovu v sále. Vítame dnes časť veľkej delegácie z Ukrajiny tu aj mnoho zástupcov, ministrov. Vedúcou delegácie je pani Natália Knituk a námestničkou úradu vlády má na starosti európsku integráciu úradu vlády. Ona celú diskusiu uvedie a potom by som dal slovo pani Kalas. Viem, že bude musieť dosť skoro 11.30 odísť, tak jej by som tiež dal príležitosť, aby mohla vystúpiť. Ako námestnička alebo zástupkyne predsedničke delegácie pre vzťahy s Ukrajinou. Teraz pani Gniťuk. It's an honor for me on behalf of the Ukrainian delegation to have this je pre mňa cťou v mene ukrajinskej delegácie mať toto spoločné zasadnutie. Budeme hovoriť o Ukrajine. Pokúšame sa budovať dobré vzťahy s Európskou úniou a novými členskými krajinami, ale zároveň urobiť eh, hlboké ekonomické reformy a rozsiahle reformy verejného života. Mali sme veľké výhody, pretože sme začali stretnutím s asociačným výborom, čo je veľmi dobrý nástroj na implementovanie a koordinovanie asociačnej dohody asociačnej agendy. Je to jedinečný politický dokument, ktorý bol podpísaný pred rokom s Európskou úniou. Proces všezasahujúcich a hlbokých reform je vysokou prioritou pre vládu a sme odhodlaní pokračovať napriek všetkým tým zmenám a výzvam, ktorým čelíme. Sme vďační všetkým kolegom a najmä Európskemu parlamentu za vynikajúcu podporu. Ukrajina dokázala na Majdane pred rokom a pol, že je toho hodná. Ten týždeň sme včera začali zasadnutím s asociačným výborom, s výborom pre asociačnú dohodu. Mali sme inauguračné stretnutie minulý rok v decembre, decembri. Takisto inauguračné stretnutie ďalších výborov a začali sme realizovať v praxi úlohy, ktoré nám vyplývajú z pristúpenia k asociačnej dohode. Radi by sme opäť potvrdili, že zostávame vo vzájomne priateľskom vzťahu. Z vašej strany e, sa vyžadujú to, čo chceme aj my, hlboké reformy na Ukrajine. A parlament rýchlo ratifikoval dohody. Podobne ako nové členské štáty, aj my sa tešíme na plnú implementáciu asociačnej dohody od 1. januára 2016 sa začne naplno uplatňovať v praxi. Všetci občania Ukrajiny rozumejú, že je to ten najmocnejší nástroj, ktorý má Európska únia pre členské krajiny na podporu hospodárskeho rozvoja. Takisto je to aj s Ukrajinou. Je mm, to pre nás možnosť otvoriť veľký európsky trh pre ukrajinských výrobcov. Od roku 2015 od už začíname a od 1. januára 2016 sa stávame asociovanými. Tešíme sa na plán liberalizovania vízovej povinnosti Ukrajina zintenzívnila všetky činnosti, ktoré súvisia s liberalizáciou víz a s akčným plánom. Spoliehame sa na vašu podporu, aby tento nástroj bol čo najrychlejšie uplatnený v praxi Európska únia podporuje štrukturálne reformy na Ukrajine a tým otvára dvere pre ukrajinských občanov. Budeme veľmi vďační Európskej únii, ak by bola šanca podpísať dohodu o spoločnom vzdušnom priestore, navigačnom priestore. To by bol praktický a viditeľný úspech v našich bilaterálnych vzťahoch. Naozaj oceňujeme silný, silnú podporu zo strany Európskeho parlamentu, čo sa týka integrity Ukrajiny a našej európskej voľby, takisto koordináciu postupu proti ruskej agresii a anexii Krymu. Chcela by som vám poďakovať za to, že ste vytvorili skupinu priatelia Ukrajiny v Európe, ktorá neformálne podporuje Ukrajinu vo všetkých tých úsiliach a výzvach, ktorým čelíme ako krajina. Dúfam, že táto neformálna skupina sa stane aj oficiálnou a budeme mať efektívny nástroj, cez ktorý budeme môcť hovoriť na všetkých platformách, nielen na pôde Európskeho parlamentu, ale na pôde národných parlamentov všetkých európskych krajín. Tešíme sa veľmi na spoluprácu s Európskym parlamentom a vítame nový projekt, ktorý začína spolu s ukrajinským parlamentom rozpracovávať Európsky parlament a to je vzájomná široká spolupráca medzi EÚ a Ukrajinou. Ďakujeme za štrukturálne za podporu. My sa zase snažíme o naše štrukturálne reformy. Niekedy sa o nás žartuje, že máme vládu juniorov, ktorá je zodpovedná za európske záležitosti. Minister. Každé ministerstvo na Ukrajine má prideleného zmocnenca, ktorý má za úlohu koordinovať európske záležitosti na danom ministerstve, v danom rezorte a všetky tie úsilia by sa mali zintenzívniť a zefektívniť, aby bola domáca politika prepojená s európskou politikou. E, rada by som poďakovala za príležitosť byť dnes s vami. Ja osobne ďakujem a takisto v mene mojej skupiny. Veľmi pekne ďakujeme. Slovo má pani Kalas. Thank you. And, uh, good. Ďakujem, dobré ráno prajem všetkým. Ako podpredsednička asociačného výboru pre EÚ a Ukrajinu vítam Ukrajincov v Európskom parlamente. Dúfam, že prvé stretnutie asociačného výboru medzi EÚ a Ukrajinou položí dobre základy a rozvinie sa dobrá spolupráca. Čo sa týka výmeny názorov, pre mňa sú veľmi podstatné pre spoluprácu, aby sme pochopili potreby aj jednej a druhej strany a prekonali prekažky. Iba prácou vedno zabezpečíme, že implementácia asociačnej dohody bude hladká. Nedávno tu sa vzbudili obavy, že napredovanie, ktoré sa dosiahlo v reformách, sa môže zvrátiť, progres sa môže zvrátiť. Je totiž to v parlamente legislatívny návrh, ktorý sa snaží e, zmariť niektoré z reform, zvrátiť ich smerovanie. Chápem stanovisko vlády a ako Verona Rada aj povedala, je to skutočne veľmi ťažké. Na začiatku júla sme boli spolu s pánom Martinom Šulcom, predsedom Európskeho parlamentu, prítomní toho procesu a videli sme, aké sú niektoré veci veľmi ťažké. Chápem, že tieto reformy sú pre vás bolestné, môžu byť krátkodobo naozaj bolestivé a ťažké a ťažko sa to vysvetľuje ľuďom, že treba cez takéto bolestné reformy prejsť, ale treba sa pozrieť na dlhodobé zisky, na dlhodobé plusy a dúfať, že Ukrajina sa vráti k rastu a bude schopná hospodársky konkurovať. Európska únia a Ukrajina pracujú spolu v úzkej súčinnosti, aby zabezpečili, že sa tieto reformy v praxi uplatnia efektívnym spôsobom. Čo je v pozadí týchto reforiem a čo by mohol byť výsledok v dlhodobom horizonte, to sú tiež záležitosti, ktorými sa zaoberáme. Z našej strany je dôležité, že Európska únia naozaj dokázala nás nakopnúť k pozitívnemu výsledku a smerovaniu. Mnohé európske krajiny prešli podobnými reformami. Získali sme z týchto reforiem už teraz veľa, aj my, takže táto spolupráca je pre nás príležitosťou vymeniť si vzájomné skúsenosti, aby to bolo Ukrajine na prospech. Teším sa na toto vypočutie. Ďakujem, že ste prišli ako delegácia a teším sa na spoluprácu s vami. Yes, thank you very much and, uh... Ďakujem. Srdečne vás tu všetkých vítam. V prvom rade vás ubezpečujem, nie len my zo skupiny EPP, zo skupiny pokračujeme podpore zo strany Európskej únie voči Ukrajine. Takisto naša reakcia na ruskú agresiu a predlženie sankcií do januára sú dôkazom toho, ako sa k Ukrajine staviame. Berúc do úvahy tento aspekt, zostáva dôležité byť jednotný ako únia, a tejto ruskej agresie sa postaviť. Asociačný program, asociačná agenda a početné úsilie, ktoré podnikáte, to by som všetko politicky silne podporil. A prichádzame k bodu, kedy sa už vynára presný dátum pre bezvízový režim s občanmi vašej krajiny. Myslím si, že emocionálne, politicky, technicky je to ten najlepší spôsob, ako ukázať, preukázať našu podporu, tak aby si bol u vás každý občan jej vedomý. Mám otázku, ktorá sa týka konkrétneho podujatia. Pred 4 mesiacmi som bol prezidentom pri otvorení misie v Kieve, asistenčnej napomocnej misie EÚ v Kieve. Ale čo sa týka zákona o generálnom prokurátorovi a všetko, čo sa vzťahuje na vnútornú bezpečnosť, mohli by ste nám povedať, e, ako to dopadlo, ako sa to vyvinulo za ostatné, ostatné 4 mesiace a aké opatrenia ste prijali? Ako by ste mohli vyhodnotiť našu podporu? Kde by sme mali urobiť viac, kde by sme mali veci robiť inak? Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Aj v mojom mene e, vítam našich hostí. Myslím, že musíme len potvrdiť našu angažovanosť v plnej spolupráci, pokiaľ ide o asociačnú dohodu, hlavne v tých dôležitých častiach, ako je priestor voľného obchodu vzhľadom na obchodné reštrikcie, vzhľadom na colné prekažky a tak ďalej. Ale keď potvrdzujeme túto našu angažovanosť a spoluprácu a podporu Ukrajine, tak musíme tiež povedať a poukázať na to, že možnosť implementácie asociačnej dohody, či už v časti všeobecnej politiky alebo vo e, špecifických kapitolách, bude možná až vtedy, keď sa skutočne urobí hĺbková reforma, hĺbkový proces reforiem. Ide o veľmi dôležité reformy, i Samozrejme, e, veľká časť populácie môže strádať, ale táto cesta je jednoducho potrebná. A tu by som rád zdôraznil, a to je aj naša reakcia, tento proces reforiem bude užitočný aj pre plnú implementáciu Minskej dohody. Vieme, že sme e, teda žiadali sme od Ruska plnenie tejto dohody aj v súvislosti s Krymom a bude sa podľa nás implementovať vždy o to viacej, keď Ukrajina bude plne na ceste reforiem. Takže to naše posolstvo je, že áno, plná spolupráca a podpora z našej strany, ale zároveň veľmi silno vás vyzývame, aby sa do maximálnej možnej miery realizovali reformy vo vašej krajine. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Ďakujem. Tu som. Moja skupina je treťou najväčšou skupinou v Európskom parlamente, Európsky konzervatívci a reformisti a vždy sme boli priateľmi vašej krajiny, Ukrajiny. Od roku 2002 pozorujem Ukrajinu, odkedy Wall Street Journal napísal, že Ukrajina by mala mať európsku perspektívu. Vtedy to bolo veľmi excentrické, to treba povedať. A teraz, keď pozerám po miestnosti, je tu pán Sariuš Volský, pán Brok a bola medzi tým oranžová revolúcia a vašej vláde musíme poďakovať. Sú tu isté veci, ktoré sa vykonali z hľadiska diplomatického. Čo sa týka invázie na vaše územie a anektovanie časti územia, bolo, bolo to iba 5 vášho územia, ktoré e, anektoval s obrovskými vojenskými zdrojmi, ktoré toto vynakladanie prostriedkov ublížilo Putinovi práve v čase, keď je cena ropy nízka. V našej skupine sme podporili právo vašej vlády byť ozbrojený a obhajovať, obraňovať si svoje územie a silne sme podporovali všetky európske sankcie voči Rusku. A v skutku, ak Putin by bol dostatočne pochabý, aby šiel až do Mariopolu a ustanovil pozemný koridor, boli by sme zvýšili sankcie ešte viac. Moja skupina vždy bola oddaná myšlienke DCFTI, asociačnej dohody, hlbokej a širokej, širokosiahlej, aj sme boli naklonení myšlienke liberalizácie víz. Podvýbor pre obranu napriek tomu, že tu ide vlastne vojna vo vašich východných oblastiach, sa zabral tým, že vojenskí školitelia, ktorí pracovali v Afganistane, sú ochotní prísť školiť ľudí aj na Ukrajine. To je naozaj odvážny krok a ja chcem poďakovať za vašu prítomnosť a hovorím slava Ukrajiny. Bardzo dziękuję. Witam Państwa serdecznie. Dziękuję pięknie. Vítame vás na pôde Európskeho parlamentu. niedawno sme si v tomto parlamente vypočuli veľmi významnú správu o Čiernom mori a ktorá hovorila o tých nebezpečenstvách, ktoré vyseli nad Ukrajinou a ktoré bohužiaľ naďalej ešte vysia aj v budúcich mesiacoch, budú vzhľadom na vývoj situácie. A je to situácia, ktorá nie len, že ohrozuje Ukrajinu, ale aj našu vlastnú, vlastnú bezpečnosť. Chcel by som vás všetkých vyzvať, aby sme otvorene rozhodovali o našich potrebách a aby ste aj vy nám otvorene povedali, čo od nás potrebujete, pretože Európa je postavená na solidarite, na aký komunitér, ktoré by mala Ukrajina aj prijať počas prístupového procesu, je tiež veľmi dôležité, nielen aby urobila toto, ale aby nám aj otvorene povedala, čo od Európy očakávate? Ste obrovská krajina. Polsko je tiež veľkou krajinou. A myslíme si, že Ukrajina má právo hovoriť o svojich očakávaniach a nádejach. Váš prezident požiadal o prítomnosť základných vojenských jednotiek na vašom území. Nás by zaujímalo e, konkrétnejšie informácie, by sme chceli mať. E, na Ukrajine ide o mier v celej tejto oblasti len ťažko môžete dosiahnuť dôveru obyvateľstva a ukrajinských orgánov, ak ukrajinské orgány nepostupujú legálne, nerešpektujú zákony. Vo všetkých e, našich krajinách v Európe sme prebehli procesom reforiem a preto je dôležité, aby sa aj ľudia na Majdane uvedomili, že reformy sú eh, aj v ich prospech, že ich treba zrealizovať a že predstavujú riešenie ich problémov. My vieme, že to nie je jednoduché, že nie je vôbec jednoduché spolu nažívať s komunizmom. My v Polsku s tým máme skúsenosti, ale treba skutočne podporovať Ukrajinu, a jeho obyvateľov, aby išli cestou reforiem, že e, tieto sú v prospech obyvateľstva a tiež zdôrazniť, že má solidaritu všetkých členských štátov EÚ. Ďakujem za pozornosť. Thank you, Chair. Indeed, um, um, Ďakujem, pán predseda. V skutku, kolegovia, zástupcovia Ukrajiny, sú srdečne vítaní v Bruseli. To nie je prvý raz, keď sa stretávame, ale vždy je to potešenie. Máme úprimné a otvorené výmeny názorov. Naozaj som veľmi rád, že v ukrajinskej skupine je toľko, mladých ľudí. Je to jasné znamenie toho, že mladšia generácia e, berie zodpovednosť za budúcnosť svojej vlastnej krajiny do svojich rúk a to je pre nás dobré znamenie že títo ľudia sa zapájajú aj do verejnej služby a že sú odhodlaní veci zmeniť. Reformy, ktoré musia byť vykonané, sú naozaj obrovské a to je pravdepodobne cena za viac ako dve dekády netransformovania krajiny náležitým spôsobom. Hranie sa na reformy to bolo, nie robenie reform v realite to nenechalo žiadnu pečať. Ale Ukrajina má čo ponúknuť. Viac ako 20 národných zdrojov teraz musia byť viazané do obrany, pretože v Kríme a na východnej časti Ukrajiny sa odohráva vojna. Je to veľmi ťažká úloha zároveň robiť reformy a zároveň bojovať. Vy ste skutočne dobrým príkladom, dokonca aj pre niektoré členské štáty, ktoré nie sú ochotné príjmať rozhodnutia a implementovať ich v praxi. Zostaňte naďalej takýmto dobrým príkladom, tešíme sa na výsledky. Ba čo viac, eh, Rusko nemá žiadnu inú možnosť, iba to, čo robíte práve teraz vy. Nereformované Rusko je hrozbou samo pre seba Európania e, vedia, čo je osvedčená prax a tieto praktiky musia raz sa dostať aj do Ruska. Možno by ste mohli ukázať aj Rusku takúto dobrú cestu. Dúfam v to. Mám dve otázky. Natália a celému týmu. Všimol som si v nedávnom interviu premiéra Jaceňuka, kým odišiel do USA, že povedal, my, vláda, Máme veľa návrhov zákonov a novelizácií zákonov, ktoré posielame do e, parlamentu. Horná rada do Hornej komory parlamentu a Horná komora pomaly tieto zákony schvaľuje. Mohli by ste mi povedať niečo viac o spolupráci medzi exekutívou a legislatívnou odnožou vlády? Kto to celé riadi, harmonizuje, koordinuje? A napokon Teraz, keď ste v Bruseli, je jasné, že ste, sa vám podarilo zmobilizovať mnohé zdroje, rozličné druhy zdrojov. Ste zástupcom koordinačnej, zástupcami koordinačnej skupiny. Ako by ste zhodnotili efektívnosť pomoci zo strany Európskej únie? Čo by sme mali zlepšiť? Kde by sme mali pridať, aby sme dosiahli náš spoločný cieľ? reformovaná Európa a Euró- Ukrajina v tejto Európe, ktorej sa darí. Ďakujem. Eh, Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja som bol v Kieve pred dvoma týždňami a musím povedať, že po jednom roku som videl obrovský rozdiel medzi politikmi, s ktorými som sa stretol, totiž eh, nie len väčšie odhodlanie, ale aj iné pochopenie politického to kontextu a predovšetkým odhodlanosť realizovať reformy, spolupracovať s Európskym spoločenstvom. No a myslím, že sme dosiahli veľký pokrok vpred. Teraz hovoríme e, o, hovoríme len o plánoch a sme formalizovali našu hodnotu, teda e, naše, formalizovali naše rozhodnutie e, riadi sa podľa spoločných princípov. No a bude politická konštanta, našej spolupráce. Ja som veľmi rád, že parlamentné hľadisko spolupráce e, dostalo taký záväznejší rámec a myslím, že je potrebné mať ambície na obidvoch stranách, aby sme túto príležitosť čo najlepšie e, využili. Sú úlohy, úlohy ktoré, ľahko, ktoré môžeme splniť, ale také, ktoré nemôžeme realizovať alebo nemôžeme realizovať v tomto momente, pretože nie sú v súlade s našimi princípmi a záujmami. Myslím, že všetci vieme, o čom hovorím. Ale sú, existujú oblasti a úlohy, kde je možné dosiahnuť pokrok. a Ja by som ešte raz rád zopakoval, že dobré jedne pre, prečo, že Ukrajina potrebuje pomoc politickú aj odbornú. No a Výsledky dobrého riadenia nie sú dôležité len pre Ukrajinu, ale pre širší región a treba dokázať, že je možné kvalitne riadiť Ukrajinu, ktorá dokáže využívať svoje národné zdroje, dosiahnuť dlhotrvajúci hospodársky rast a tak ďalej. A ja vidím je časť ľudí, ktorí si to chcú, ktorí si to uvedomujú a vidím tiež zmenu v európskej či v ukrajinskej politiky, politike a bol by som rád, keby sa to tiež dialo v rámci politickej stability, najskôr alebo predovšetkým vnútri, ale dúfam, že aj externe, aby táto línia dosahovala čoraz lepšie výsledky. Ja sa teším na budúce, budúcu spoluprácu a že želám vám, aby ste zaznamenávali doma veľa úspechov. Ďakujem pekne, Lojze. A slovo dostáva pán Liberacký. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja vítam aj našich ukrajinských hostí a rád by som sa spýtal nasledujúcu otázku aká, ako vyzerá perspektíva z hospodárskeho hľadiska u vás eh, do konca tohto roka, pretože politická eh, finančná stabilita to je jedna vec. Tiež sme počuli, že legislatívne eh, zmeny môžu trvať trochu dlhšie a to samozrejme má dopady, nepriaznivé dopady na hospodárstvo a možno aj spoločnosť. Ale existuje nejaká nádej, pretože nádej znamená, že plány sa zrealizujú a situácia sa zjednoduší. Alebo je to inak a opačne teda. To som sa chcel spýtať, pretože Európska únia by mala toto vedieť a v prípade potreby mať, by mala zareagovať, zareagovať preventívne, nie až po vzniku krízy. Čiže možno by sme to mohli zmierniť tú krízu predtým, než vypukne a myslím, že v tom spočíva aj naše partnerstvo. Ďakujem pekne. Alebo by mohlo spočívať. Yeah, thank you very much and also... Ďakujem veľmi pekne a tiež vítam našich eh, ukrajinských kolegov v Európskom parlamente. Všetci chápeme, že celá situácia na Ukrajine pokračuje kvôli vojne na východe krajiny ale súčasne, tak my aj Európska únia môžeme spraviť viac na pomoc, na pomoc Ukrajine. Čiže to bude plná ratifikácia asociačnej dohody eh, v všetkých krajinách a pre mňa osobne je sklamaním, že nie všetky členské krajiny asociovali dohodu pred samitom východného partnerstva v Ríge, takže ja dúfam, že v budúcnosti všetky krajiny EÚ tú dohodu ratifikujú. Po druhé, bezvízový styk je šanca, že do konca roka padne rozhodnutie. Samozrejme, nie je to len technická otázka, ale aj veľmi politická otázka, takže opätovne dúfam, že EÚ nájde konsenzus a dá občanom Ukrajiny možnosť cestovať do EÚ bez víz ďalej hospodárstvo a podnikanie. Viem, že existuje plán spustiť obrovský proces privatizácie a tu je tiež mimoriadne dôležité, aby sme podporili veľké európske spoločnosti, aby sa procesu privatizácie zúčastnili, pretože nie je to len o peniazoch a investíciách, ale je to tiež o know-how a čo je najdôležitejšie tiež o pracovnej kultúre. Ja myslím, že keď chceme bojovať proti korupcii na Ukrajine, tak nová pracovná kultúra veľkých západných spoločností môže prispieť k výrazným zmenám. Takže ja vyzývam aj ukrajinskú stranu, aby boli čo najotvorenejší možnosti, aby sa západné spoločnosti zúčastnili procesu privatizácie a aby tiež podporili pozbudili európske spoločnosti, aby predkladali svoje ponuky. No a čo sa týka finančnej podpory a pomoci čas samitu východného partnerstva, bolo prislúbených 1,8 miliardy eur, bolo rozhodnuté, že dostane pomoc Ukrajina, ale všetci vieme a chápeme, že potreby sú oveľa vyššie, takže vieme, že minimum bolo 25 až 30 miliard eur ale samozrejme krajina potrebuje oveľa viac, ak chceme skutočne, aby boli úspešní pri implementácii reforiem, boj proti korupcii a všetky ostatné dôležité elementy. A ďalej, samozrejme, Ukrajina môže implementovať. E, všetci vieme, že sú tam ešte isté nedostatky. Korupcia, podnikateľské prostredie je stále veľmi nestabilné a slabé Takže aby sme dosiahli, čo spoločne chceme dosiahnuť, tak eh, samozrejme Európska únia a Ukrajina musia urobiť všetko, aby to dosiahli, ale súčasne opätovne musia urobiť všetko, aby zastavili vojnu na východnej Ukrajine a aby odsúdili nelegálnu anexiu Krymu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Sáriuš Volsky. Ďakujem pekne, pán predseda. Srdečne vás vítam. Myslím, že nadišiel čas, by sme ukončili túto všeobecnú zdvorilostnú debatu asociovaná krajina ako Ukrajina má osobitný vzťah z EÚ a mali by sme radšej hovoriť o konkrétnych eh, krokoch. Transpozícia, aký komunitér a pracovný plán vo výbore pre zahraničné veci. Čo skoro sa začneme veľmi detálne zaoberať vašim pokrokom, začneme procesom príjmania správy o pokroku. Takže ako som povedal, myslím, že táto všeobecná debata zdvorilostná pomaly končí. V januári nedávno a predtým ešte Európsky parlament prijal uznesenie o Ukrajine, ktorú sme poslali ukrajinskej vláde, ráde a všetkým inštitúciám EÚ. A nedostali sme, neobdržali sme akúkoľvek odpoveď alebo reakciu. Obsahovalo to konkrétne návrhy o tom, ako zorganizovať koordináciu európskych záležitostí vo vláde, ako štruktúrovať návrh na vybudovanie Európskeho ministerstva pre európske záležitosti alebo nejaké úrady, ďalej ako zabezpečiť fungovanie koordinácie pomoci. Na týchto štruktúrach, štruktúrach bude závisieť kapacita realizovať reformný proces a asociačný proces. Myslím, že asociovaná krajina ako Ukrajina by mala reagovať na dokumenty Európskeho parlamentu. Takže ja sa pýtam, aká bude štruktúra koordinácie a koordinácia európskych pomoci na, na rámec skupiny riaditeľov a štátnych tajomníkov ukrajinskej vlády a ministerstiev. Po druhé, ako funguje medzi vládou a prezidentom. Z Bruselu nie je úplne jasné, aký je vzťah medzi vládou, ministerstvami a prezidentom pri realizácii európskych záležitostí, aký bude vzťah medzi podpredsedom prezidentského úradu, pretože to sa zmení a Natália je vašou štruktúrou. No a po tretie, prosím, všimnite si, ako spolupracujeme s inými asociovanými krajinami, aké sú postupy, ako reagujú na proces monitoringu, ktorý náš výbor spustí, riadi a možno na budúce, pretože musíme sa stretávať oveľa častejšie, ja to hovorím ako stály spravodajca pre Ukrajinu, mali by sme hovoriť o modalitách práce, nie len o modalitách úctivých debát, všeobecnej debate. Toto sa organizuje na úrovni hlav štátov a vlád. My by sme sa mali zaoberať detailami reforiem, transpozície a konkrétnych nariadení, smerníc do vášho systému a lokácii finančných prostriedkov a tak ďalej. A samozrejme zaoberať sa najlepšími postupmi a rovnako, a toto je ponuka, ak ste, a myslím, že máte na to právo, ak ste nespokojní s prácou Európskej komisie, možno ste príliš slušní na to, aby ste to povedali, ale my poznáme nedostatky z našej strany parlament študovať vaše, vašu realizáciu asociačnej dohody, ale aj realizáciu dohody zo strany komisie, eh, osobitná pracovná skupina pre Ukrajinu, DigiNIR a tak ďalej, pretože všeobecné vyhlásenia komisie niekedy sú vzdialené od skutočnosti a my chceme monitorovať veci a doviesť veci k úspešnému koncu, takže nebojte sa detailne nám oznámiť. E, prípadne môžeme zorganizovať zasadnutie za zatvorenými dverami bez zástupcov komisia a zástupcov verejnosti, pretože nemôžeme si dovoliť zlyhanie. Ukrajinská asociácia musí byť veľký, rýchly úspech, takže skutočne mali by sme sa seriózne pustiť do práce. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, predseda vážení ukrajinskí priatelia, ja srdečne vás vítam. A mám dve otázky. Poprvé, ako hodnotíte implementáciu dohody z Minska, keď vieme, že približne niektoré veci ako dróny, misia nemá zdroje a prostriedky, čo by sme mali urobiť, aby sme splnili náš spoločný cieľ. A čo myslíte, že Európa by mala urobiť pre Krym, keďže Krym nie je súčasťou Mínskej dohody ani prvé, ani druhé a vieme, že v súlade s medzinárodným právom Krím je ukrajinské územie. Európa by to malo, mala pri každej príležitosti opakovať. No a na záver by som chcel povedať, že ako Rumun a socialista že opätovne vyjadriť našu plnú podporu ukrajinskej vláde a ukrajinským občanom, ktorí príjmajú obrovské reformy vo vojnových podmienkach. Nie je to jednoduché a treba si to neustále veľmi, veľmi vážiť a neustále to opakovať. Takže ešte raz želám vám veľa šťastia. Yeah. Uh, I only one... No, ja mám iba jednu otázku. Podarí sa vašej vláde odzbrojiť súkromný sektor, pravý sektor? Uh, thanks very much. Ďakujem veľmi pekne, len veľmi stručne. Myslím, že je jasné, že Ukrajina je pred obrovskými výzvami, tak ruský tlak z rôznych síl a interné, interné výzvy a tie sú spojené s podporou rôznych druhov z EU vo všeobecnosti aj z Európskej komisie. Hovorilo sa tu o makroekonomickej podpore 1,8 miliardy eur. Ja by som ešte dodal, že e, členské štáty EÚ, e, IMF sú tiež veľkým prispievateľom pomoci MMF výšky 7,5 miliardy. Komisia tiež poskytuje ročne viac ako 200 miliónov eur v forme grantov, e, tak ako rozpočtovú pomoc, ako aj technickú pomoc komisia pomáha Ukrajine rokovať s Ruskom. No a hlavne túto zimu zaistíme dodávky. Komisia sa zúčastnia trojstranných rokovaní o obchodných otázkach medzi Ukrajinou a Ruskom a samozrejme rôzne štruktúry komisie v rámci našej podpornej skupiny snažia čo najviac pomôcť Ukrajine. Myslím, že pán Sariuš Volský má pravdu tým, že harmonizácia aký je veľmi dôležitou úlohou, ale myslím, že toto je tá jednoduchšia e, pomoc. E, väčšou úlohou sú systémové zmeny. Vy ste hovorili o korupcii, právnom štáte, reforme štátnej správy, reforme súdnictva. Ak štátne orgány nefungujú tak, ako je to vyžaduje, sú zásady právneho štátu, tak a, eh, a, čiastky nedokážu pomôcť. No a toto je oblasť, kde okrem technickej oblasti harmonizácie plnej skupiny sa snažíme vyjať maximálne úsilie a Ukrajine čo najviac pomáhať. E, poskytnúť rady, odbornú pomoc a rozpočtovú podporu. Ale ukrajinská strana musí zrealizovať, preukázať politickú vôľu. Ukrajina prijala vynikajúce zákony, právny e, v základných oblastiach je stanovený, takže momentálne treba zlepšiť implementáciu zákonov, inštitúcie a zaviesť zásadné zmeny. Ďakujem pekne. Musím sa zodpovedať na všetky otázky. Niektoré dám dohromady, pretože boli e, spoločné alebo mali spoločného menovateľa. Najprv by som odpovedala môjmu priateľovi, pánovi Sáriusi e, Volskému. Ja viem, že on má veľmi úprimný vzťah e, k Ukrajine. Chcela som mu poďakovať že je ku nám niekedy taký prísny, ale zároveň taký otvorený, vždy hovorí pravdu priamo otvorenie, a to veľmi pomáha pri reformách. Pokiaľ ide o tú technickú asistenciu, ako som už viackrát povedala, ukrajinská vláda a pomoc a podpora EÚ pokrývajú viaceré aspekty. Ako tu bolo povedané e, od zastupcu GUE, Ukrajina má dve e, línie makrofinančnej podpory, ktoré sa predložili alebo realizovali, ale okrem toho je to aj tá podpora technická, a robi, sa robí in situ a zabezpečuje ju Európska komisia e, a ukrajinská vláda sa sústreďuje na tú prvú prioritu a to je tento rok máme 5 až 6 podporných programov pre rozpočet pre špeciálny nástroj, ktorý sa nám ponúkol pre infraštruktúry verejnú správu verejné služby a tak ďalej. Sú to kľúčové reformy, ktoré sa nezvratne realizujú. A urobili sa aj sektorové reformy. Áno, ostáva pred nami ešte veľa práce, ale máme nielen túto podporu a pomoc v sektoroch, ale sú tu aj ďalšie nástroje, ktoré boli ponúknuté v roku 2014 a oceňujeme, že sme dostali k dispozícii tento nástroj. Myslím, že to bolo poprvýkrát, čo EÚ sa rozhodlo vyslať takýto tým expertov prichádzajú odborníci, aby nám pomohli aj v našej rutinnej práci, ministrom a tak ďalej, v tej každodennej práci, pretože prebiehajúci proces je veľmi zložitý a harmonizovať všetky tieto práce je veľmi zložité. Oceňujeme vašu pomoc a podporu, ale môžem vám povedať, že to závisí nielen od finančnej podpory, ktorú dostáva Ukrajina, ale aj od kvality odborníkov, ktorí prichádzajú ku nám a my naozaj veľmi vysoko oceňujeme podporu a pomoc Európskej komisie a všetkých členských štátov. ale zároveň máme nedobré výsledky v niektorých oblastiach, v niektorých oblastiach sú lepšie. Ide o reformy, ktoré je potrebné realizovať za technickej podpory zástupca ministra pre poľnohospodárstvo, ktorý je prítomný, tak ja viem, že dosiahol množstvo dobrých výsledkov. A to nie len vďaka podpore komisie, ale aj vďaka špecifickej odbornej skupine, ktorá pripravila podklady pre reformu v poľnohospodárstve. Musíme zrealizovať naozaj veľmi dôležitý, významný proces, aby sme mohli uviezť napríklad naše výrobky na európsky trh. Takže oceňujeme veľmi túto technickú pomoc a podporu a my ju vyhodnocujeme kapitola pro kapitole, sektor po sektore. Samozrejme, mohli by sme viesť podrobnejšiu diskusiu pre každý sektor, ale my by sme radi poznali vaše stanoviska, názory a skúsenosti. A chceli by sme poďakovať Európskej komisii, e, že ponúkla tie e, skúsenosti našim ministrom e, a tiež ďakujeme za pomoc všetkým tým členským štátom, ktoré prešli podobným procesom v minulosti. a s ktorými môžeme komunikovať v EÚ. Ten spomenutý nástroj misií a dodatočná pomoc pre Ukrajinu, ako to spomenulo GUE, od decembra minulého roka sme dostali pod podporu cestou reformy a zároveň dostávame asistenciu, podporu aj v ďalších reformách, v ďalších sektoroch na podporu právneho štátu. máme dobrú spoluprácu s týmto špeciálnym nástrojom Spolupracujeme hlavne s Ministerstvom spravodlivosti, s generálnym prokurátorom. Možno náš minister pre spravodlivosť a EÚ by mohol uviesť viac podrobnejších e, informácií, ako už povedal váš kolega Sarius Volsky, A vzhľadom aj na to, že to boli odporúčania Európskeho parlamentu, e, odporúčania boli vylepšiť zaviesť mechanizmu spolupráce a preto ukrajinská vláda sa snažila. Áno, je to dosť ťažké pre mňa hovoriť o účinnosti tohto nástroja, alebo to vysvetliť, pretože zatiaľ v tom systéme a fungovaní našej verejnej správy Máme dobrú koordináciu vďaka tomuto mechanizmu a ministerstva a kompetentní ľudia na ministerstvách, ktorí na politickej úrovni majú možnosť využívať tento koordinačný mechanizmus. Áno, bolo by určite e, teoreticky možné ho ešte vylepšiť, vzhľadom na rytmus asociačného programu. Máme našu stratégiu, našu štruktúru a ja som veľmi hrdá na, hrdá na to, že máme 18 takých autonómnych alebo živnostníkov alebo samostatných pracovníkov, ktorí ma podporujú pri návrhoch zásadných zmien pri aplikácii reforiem EÚ. Veľmi dobre to funguje v spolupráci s predsedníctvom. A v delegácii pre Ukrajinu máme aj zástupcu pre ďalšie orgány, takže máme aj ministrov, eh, ktorí sú tu zastúpení. Oni podrobne analizujú reformný program aj s predsedníctvom vlády raz za mesiac. Hovorím o tom, akým spôsobom sa táto asociačná dohoda realizuje, tak je to neustála práca, neustály dohľad a kontrola predsedníctva, predsedu a vlády, aj prezidenta a nemáme žiadny problém spolupracovať e, so správou a kabinetom prezidenta, aby sme podporili a e, rozvinuli ďalej túto asociačnú dohodu. Ako už povedal náš lotišský priateľ, ťažko sa v parlamente presadzujú návrhy nových e, zákonov. Spomenuli ste rytmus reforiem. reforma alebo zákon proti korupcii, znižovanie administratívnej záťaže. Ukrajinská vláda prichádza s obrovským množstvom návrhov zákonov, ale niekedy treba rešpektovať špecifické postupy a diskusie každého návrhu zákona v rámci parlamentu. Vláda a parlament majú naozaj veľa práce, ale keď hovoríme o návrhoch zákonov v súvislosti s asociačnou dohodou, alebo pokiaľ ide o odporúčania, ktoré máme realizovať, tak tieto diskusie prebiehajú v špeciálnom výbore či komisii a je tam aj predsedníctvo vlády, ktoré sa venuje integrácii Ukrajiny. Snažíme sa o to, aby všetky navrhované zákony e, sa čo najviac priblížili a boli e, v súlade s e, európskou legislatívou medzi jednotlivými reformami, napríklad reforma boja proti korupcii, Ja si myslím, že tu treba začať, aby sme mohli potom rozvíjať všetky ďalšie aktivity súvisiace s korupciou. Tam treba hovoriť o znižovaní úpravy či administratívnej záťaže, transparentnosťou. Povedali ste, že ten pokrok v oblasti hospodárstva bol strašne pomalý. Kolega ma možno opraví, ale Ministerstvo ekonomického rozvoja je zodpovedné za podnikateľské prostredie a za štrukturálne reformy v tejto oblasti a za podporu investícia v máji navrhli významné štrukturálne reformy, ktoré majú zjednodušiť všetky postupy povolenia certifikácie, aby bolo čo najjednoduchšie uľahčiť podnikateľské prostredie nielen pre ukrajinské firmy, ale pre všetkých tých, ktorí chcú pôsobiť na Ukrajine. Dúfame, že zjednodušíme viacej ako stovku postupov. Samozrejme, to sa nedá urobiť z jedno dňa na druhé ani za jeden mesiac, ale môžem vám už teraz povedať, že používame informatiku, nové technológie na boj proti korupcii, Zmenili sme spôsob, ako pracuje Ministerstvo spravodlivosti. Nielen, aby sme nadviazali e, priame kontakty e, s tými, ktorí podávajú žiadosti, ale aby sme využívali IKT technológie. aby sme mali povolenia od štátnych inštitúcií Snažíme sa urobiť e, maximum v tej oblasti zjednodušenia úprav legislatívy. Potom sú tu reformy ústavného charakteru, decentralizácia, k samotnej decentralizácii. Snažíme sa využiť skúsenosti Polska a Francúzska tento týždeň prebehne v parlamente rozprava o decentralizácii a o ústavnej reforme finančná decentralizácia, pretože s týmto procesom sme začali v januári 2015 a niektoré finančné zdroje sme presunuli miestnym regionálnym samozprávam a po šiestich mesiacoch tie miestne regionálne rozpočty využívajú viac ako 40 ich e, zdrojov v tej, na tej miestnej úrovni, než v porovnaní s rokom 2014. Máme veľké problémy s hospodárskymi reformami a finančným sektorom. A ako ste spomenuli, a môžem vám povedať, niekoľkokrát toto bolo povedané zo všetkých zdrojov, že nelegálne anektovanie Krymu a celá situácia na východe Ukrajiny na 120 HDP. Pokúšame sa urobiť čo najlepšie štrukturálne reformy a stabilizovať hospodárskú situáciu a finančný systém. A spomenula som aj reformu proti korupcii, justičnú reformu, reformu verejnej správy a politické reformy a stabilizáciu hospodárstva. Ak by ste potrebovali hospodárske údaje, ktoré prezentuje minister hospodárskeho rozvoja a obchodu, mám ich k dispozícii. Čo sa týka dohovoru z Minska, ocenujem všetku podporu, ktorú som dostala. A tá podpora EÚ a Európskeho parlamentu je e, dôležitá. Ale nebola to ukrajinská strana, ktorá porušila Minskú dohodu, bola to strana Ruska. Akú inú medzinárodnú odpoveď by sme na to mohli dať? No čo uchovať sankcie ekonomického a politického charakteru? Viackrát sme spomenuli o operácii v rámci OSN, aby sa podporila aplikácia a realizácia Minskej dohody a boli by sme naozaj e, veľmi šťastní, keby sme mali podporu e, v tejto iniciatíve. Vzhľadom na ekonomické problémy, ktorým čelíme a sú obrovské, Máme množstvo presídlených obyvateľov. A podľa našich výpočtov je asi 1,3 milióna osôb, ktorí sú e, koncentrovaní v oblasti Dnepropetrovska. Treba sa venovať osudu týchto ľudí, treba im nájsť prácu. Eh, sú to ľudia, ktorí predstavujú pracovnú silu, ktorá by mohla byť užitočná pre krajinu. A treba riešiť ich problémy nielen humanitárne, ale aj ekonomické a sociálne. Neviem, či som zabudla na niečo, či odpovedala na niečo. Áno, od zbrojenie dám slovo zástupcovi ministra pre vnútro, ktorý je prítomný. Čo som chcel dodať ohľadom tejto situácie, spadá to predovšetkým do kompetencie e, ministerstva vnútra, pokiaľ ide o tie vojenské zásahové jednotky prebieha proces a zároveň prebieha proces sprostredkovania s kompetentnými orgánmi a, a aplikovali sme všetky možnosti potlačenia, a teda represí a zásahových jednotiek a situácia je kontrolovaná. Môžem dať slovo aj predstaviteľom prezidentského kabinetu a zabudla som hovoriť o privatizačnom procese, ale k tomu sa ešte potom vrátim. Áno. Ďakujem za možnosť odpovedať na určité otázky, ktoré tu boli položené. Komunikácia medzi prezidentským kabinetom a predsedníctvom vlády je to veľmi konštruktívny dialog úzko spolupracujeme a rešpektujeme novú ústavu. Samozrejme, že môžu existovať určité rozdiely medzi prejavmi či aktivitami e, zastupcov predchádzajúcej administratívy a ostatnými, hlavne pokiaľ ide o kompetencia mandát prezidenta Porašenka Hovorí sa, že tie výpočty či štatistiky, ktoré urobil prezidentský kabinet, že nie sú správne a tak ďalej, ale my práve naopak, my si myslíme že a sme spokojní s tým, čo robí aj vláda. S novými menovaniami, ku ktorým došlo v poslednej dobe, bude možné prediskutovať po návrate do Kieva o tom, akým spôsobom môžeme lepšie spolupracovať, aby nebola konkurencia medzi prezidentským kabinetom a existujúcimi štruktúrami v krajine. Rád by som tiež odpovedal na otázku o pravom sektore. Rád by som povedal, že nebojujeme proti ukrajinským patriotickým organizáciám a nereagujeme na provokácie, pretože to sú všetci naši priatelia, expriatelia a podobne. Hlavná otázka je, ako sa vysporiadať s ilegálnymi a kriminálnymi aktivitami. Niektorí jednotlivci z pravého sektora alebo ďalších organizácií alebo skorumpovaní e, policajti, colníci a podobne sú ozbra- ozbrojení a potom situácia v Zakarpatsku je preto komplikovaná a takisto kvôli korupcii. Pokúšame sa s tým vysporiadať, to je vec jednotlivcov a vec korupcie vo všeobecnosti. Povedal by som, že pravý sektor ako taký by sa sami čoskoro mali odzbrojiť, ale zatiaľ to súvisí s anektovaním Krymu, preto zbranie majú v rukách. Ďakujem toľko z mojej strany. Dnes sa spomenulo, čosi, čo súvisí s privatizáciou. Bola to odvolávka na prejav premiéra pred návštevou vo Washingtone. Minister hospodárskeho rozvoja a obchodu minulý mesiac rozbehol veľký program reformy štátom vlastnených firiem na Ukrajine. Tisíce podnikov takých existujú. Ideme, ide nám o otvorenú a transparentnú privatizáciu a o zmenu toho, ako sa veci robili. Teraz to bude otvorené, transparentné, z finančnej strany otvorené, fungujúce a takýto proces sa budeme snažiť dosiahnuť v privatizácii. A to všetko pod e, dohľadom medzinárodných agentov, ktorí budú dohliadať na tento proces privatizácie. Možno niektorí kolegovia z ukrajinskej delegácie by chceli niečo dodať, preto odovzdávam slovo zástupcovi ministra obrany, ktorý je tiež zodpovedný za európsku integráciu. Dobrý deň, som Jegor Dolgov. Teší ma, že opäť môžem navštíviť parlament, kde už som bola stretnúť sa so starými priateľmi. Dovolte mi odpovedať na otázky, ktoré sa týkajú obrany a bezpečnosti. Predovšetkým chcem povedať niečo všeobecné. Pre ukrajinskú vládu neexistuje iná dôležitejšia agenda ako pridruženie sa k Európe. Čokoľvek sa vláda snaží urobiť súvisí s európskou pridružením sa k Európe, s európskou cestou Ukrajiny. Ako minister obrany sa s tým potýkam každý deň a musím vysvetľovať, čo urobiť pre Európsku úniu, čo urobiť preto, aby sme sa pripojili k EÚ. Druhá vec, Krym. Pán minister Lavrov nedávno vyhlásil e, k otázke Krymu, že otázka Krymu neexistuje. Kým bude Krym okupovaný, podľa mňa musia však pokračovať sankcie a ešte sa aj zvyšovať, pretože Krym je súčasť ukrajinského územia. Dovolte mi pripomenúť vám základy dohôd z Minsku. Nie je tam nič nové. Pán prezident Porošenko bol podporovaný ukrajinským ľudom vo jeho pláne na mierové riešenie krízy. Nie je iné riešenie iba politické, ale aby sme mohli toto politické riešenie dosiahnuť, na to musí vzniknúť politická vôľa v Moskve a bohužiaľ ona zatiaľ nevznikla. Každý deň vidíme, na 300 kilometroch ukrajinskej hranice. E, táto nie je pod kontrolou ukrajinských síl, ale ruských síl. Prechádzajú tade zbranie, žoldnieri, nájomní vojaci a Rusi sa pokúšajú opäť e, preskupovať svoje sily. Vtedy nie je možné prímerie, ak sa takéto niečo deje. Výmena všetkých väzňov, tak ako to hovoria dohody z Minsku, tiež nie je možná, pretože opäť treba povedať, že z ruskej strany neprichádza k plneniu záväzkov. A teraz tomu, čo potrebujeme na Ukrajine, potrebujeme zbranie a žiadame o to nielen tu. Žiadame o to stále. Na bilaterálnych platformách, aj na všetkých stretnutiach, ktoré sme mali v EÚ. A ešte jedna vec. Viem, že je to niečo, čo teraz rezonuje aktuálne v EÚ, že možno nie je ten správny čas dodávať zbranie na Ukrajinu, ale nezabúdajte, že Ruská federácia dodáva tanky a delostrelectvo na ukrajinské územie každý deň a ty sa nikoho nepýtajú, iba to tam posielajú. A prečo by sme my mali čakať a na čo by sme mali čakať, aby sa stalo čo? kým príde rozhodnutie pomôcť Ukrajine so zbraniami, s muníciou a s tým všetkým, čo potrebujeme na ochranu nášho vlastného územia. Takže prosím vás, nezabúdajte, že pre nás je to kritická záležitosť. Reformy v oblasti obrany. Hm, podarilo sa nám postaviť na nohy silnú armádu, ktorá dokáže odolávať. Máme 6000 bojaschopných vojakov. Začali sme pred 15 mesiacmi a bolo ich oveľa menej. Je to obrovský pokrok. Dúfame, že nás budete podporovať aj v budúcnosti, tak ako ste nás podporovali doteraz. Využijem každú, využijeme každú pomoc školiteľov z USA, Kanady, zo Švedska, ktorí prídu v septembri, aby vyškolili ukrajinské jednotky na štandardy NATO. Ak to urobíme, vyriešime dve, dva problémy. Reforma v sektore obrany a posunutie schopnosti ukrajinskej armády na úroveň EÚ a NATO. Výsledky pre Ukrajinu čo chce Ukrajina dosiahnuť, teritoriálnu integritu. Ukrajina je okupovaná, východná časť je okupovaná Ruskom. A až keď nevyriešime tieto dve úlohy, nebude v Európe mieru a stability. Nezabúdajte na to, prosím. Ďakujem veľmi pekne. You still expected to chair the meeting. I thought you had already taken over. Ešte stále bude stretnutie tieňových spravodajcov, či nie? Sú ešte nejaké ďalšie otázky, prosím, poznámky? Nech sa páči. Ana Maria? Ďakujem, Elmar. Prepačte, že som prišla neskôr, ale predkladala som správu v inom výbore. Som veľmi rada, že sú tu ministri. Niektorí z nás, mnohí z nás naozaj podporovali to, čo sa proti čomu sa Ukrajina bráni, proti porušeniu medzinárodných zákonov, proti agresii a za to, že by sankcie mali byť pretrvávajúce a Európa by sa mala zjednotiť za týmito sankciami a treba vyriešiť aj situáciu Krymu. Odsudzujeme situáciu, hroznú humanitnú situáciu, v ktorej sa ocitla vaša krajina. Máme komisárov, ktorí sú zodpovední, keď e, sa jeden z nich vrátil, informoval nás a zvýšili sme toky peniaze z Európskej únie. Generálne riediteľstvo EKOR tu odvádza veľmi dobrú prácu a takisto sa snaží e, zviditeľniť SVČ e a Európsku komisiu na verejnej scéne, za, najmä za to, čo robia pre Ukrajinu. Myslím si, že tieto mimoriadne závež, závažné záväzky voči krajine, ktorá je taká zaťažená vojnou, utečencami a zlým stavom hospodárstva, krajina, ktorá je pod palbou negatívnej propagandy zo stranu Krem, Kremľa, krajina, ktorá sa snaží bojovať eh, s korupciou. Myslím si, že takúto krajinu musíme podporovať, aby Európa nebola rozdelená. No, snažíme sa posilniť eh, európske aktivity za pomoci pani Mogherini a, a tiež eh, informovanosťou a jasnými faktami, údajmi proti propagande, hoci to vôbec nie je jednoduchá otázka a úloha Mám viacero otázok. Chcela som hovoriť o energetickej závislosti, závislosti <laughs> o, o, o, závislosti od dodávok plynu, predzimov a tak ďalej a všetky ďalšie veci, ktoré súvisia. A čo by EÚ mohla v tomto zmysle urobiť? Ako by sme vám mohli pomôcť zrealizovať asociačnú dohodu? Ako by sme vám mohli pomôcť čeliť tým vlnám utečencov. Chairman, I have a good reason, I mean, to be... Uh... Mhm. Ja mám dobrý dôvod, aby som aj druhýkrát vystúpil. Podľa informácií, ktoré boli práve rozšírené, vyslaný Konstantín Liev bol, bol vienovaný za zástupcu administratívy prezidenta. Mali by sme mu mm, zagratulovať. Teším sa na ďalšiu spoluprácu, ale opätovne sa tešíme na ukrajinského ambasádora, ktorý bude schopný, komunikatívny a bude pôsobiť v Bruseli. Pán predseda, to je všetko, čo som chcel povedať. Áno. Máme nového partnera. A ako povedal zástupca prezidentskej kancelárie, tak snažíme sa budovať novú, komplexnejšiu spoluprácu, pretože ten človek má veľké skúsenosti v spolupráci s európskymi inštitúciami, takže dúfam, že tento človek bude veľmi silným hlasom na Ukrajine, ktorý bude sa zaoberať európskymi alebo európskymi záležitostiami. Môžem odpovedať na vašu otázku, ja si uvedomujem, že kolega z ministerstva sociálne veci, vyjadriť, kde ste hovorili problém IDP. čísla som povedala milión 300 tisíc ľudí, No viete, myslím, že to nie je konečné číslo, keď hovoríme o niektorých to transferujú z regiónu Donetska a Luhanska, no a ľudia, ktorí od podpory vlády sociálnej pomoci, ale súčasne by som chcela povedať, že Ministerstvo sociálnej politiky navrhuje tiež obrovský program, ak, ak by hovoril o tom, ako riešiť sociálne problémy presídlených ľudí, ako riešiť problémy starých spoluobčanov, ktorí sú stále na okupovaných územiach Takže e, dám slovo zastupcovi ministra e, zodpovednému za európsku integráciu, sociálnu politiku a prácu. Nech sa páči. No. Stručne máme 1,5 minúty a potom musíme skončiť. nech sa páči. Ďakujem pekne. Snažím sa to, budem sa to ja snažiť vysvetliť čo najstručnejšie, ale otázka presie. presídlencov je veľmi náročná. Hovorím o prioritách našej krajiny, musím povedať, že musíme predviesť zhoršeniu situácie. viac ako 1,36 milióna presídlených osôb, ktorí boli nútení opustiť okupované územia a naša vláda vynakladá maximálne úsilie, úsilie, aby im pomohla a zlepšila ich sociálnu ochranu. Približne 3,5 miliardy ukrajinských hrivien sme poskytli na pomoc. Rád by som ešte povedal, že na systémové riešenie problému presídlených osôb ministerstvo vypracovalo štátny program na reintegráciou, sociálnou adaptáciou presídlených osôb. A to je na roky 2015 a 2016. A môžem konkrétnejšie odpovedať na konkrétne otázky, ale hlavne by som chcel povedať, že čo Ukrajina očakáva od EÚ, je, že po situácii, o vzniku situácie presídlených osôb vyžadujeme reformu pracovného trhu, podporu zamestnanosti relevantnými opatreniami pre presídlené osoby. Snažíme sa vybudovať ochranné mechanizmy pre alternatívne typy pracovnej činnosti a humanitárna pomoc je skutočne potrebná, ale súčasne s tým tiež žiadame o vytvorenie, vybudovanie projektov na zlepšenie vytvárania pracovných miest pre presídlené osoby, pretože aj keď sa presídlenci niekde už usídlia, potrebujú pracovné miesta, aby sa integrovali do spoločnosti. Takže toľko, keďže už nemáme čas. Ďakujem pekne. Ja som zastupkynia ministra európskej integrácie na ministerstve polnohospodárstva. Ja som chcel povedať, že sa veľmi intenzívne venujeme všetkým problematikám a opatrenia SPS jedno z prvé, prvých ministerstiev eh, podľa nezávislých asociácií my by sme chceli sa spýtať, akú pomoc môžete poskytnúť. My potrebujeme podporu, hlavne čo sa týka novelizácie legislatívy. Na veľké potreby presadiť to v parlamente ostatných, za ostatných 6 mesiacov Spolu s Európskou komisiou sme vytvorili komplexnú stratégiu pre polnohospodárstvo. Je to predložené na národnej úrovni. No a nakoniec v ukrajinskom parlamente po hlasovaniach to prejde do fáze, fázy implementácie. A našou hlavnou prioritou ministerstva je podpora e, transparentné no, pozemkového katastra a legislatívy, podpora malých a stredných polnohospodárov a podpora mm, rozvoja vidieka. Ďakujem pekne. Actually, the last sentence. <laughs> Ešte jednu vetu, naozaj poslednú. Myslím si, že najlepšia odpoveď na ruskú agresiu je nezvratná reforma našej krajiny, o ktorú sa snažíme s podporou Európskej únie a ďalších krajín. Ďakujeme vám. Veľmi pekne ďakujem, hovorí pán predseda Brok. Zakončíme, pretože máme ešte stretnutie s komisárom pre rozpočet a ak nezískame jeho podporu, tak môžeme na toto všetko zabudnúť. A po druhé, navrhujem nášmu výboru, aby sa na budúce sústredilo na stretnutie so zástupcami ministrov, pretože niekedy sa od nich dozvieme viac ako od ministrov. Aspoň to bol môj pocit dnes. Ďakujeme pekne za všetku vašu erudíciu, za diskusiu. Ďakujeme pána Valáš za vašu participáciu a dobrú chuť k obedu. And have a nice, and have a nice. But she, but she took over. Even they take chairmanship of.